Um, Dobré ráno, kolegovia. Budeme teraz pokračovať v našich rozprávach. Ide o správa, správe, prístupe uh, k správam, k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí. Na 4 minúty dávam správu uh,